Budeme ich považovať za potvrdené. Ako viete, lehota na predkladanie e, kandidátov na úrad e, Európskeho ombudsmana alebo ombudsmanky vypršala 30. septembra 2014. E, v rámci tejto lehoty sme dostali jednu kandidatúru na základe preskúmania dokumentov konštatujeme, že pani Emily O'Reilly splňa príslušné kritéria. Preto postúpime túto kandidatúru výboru pre petície, ak budú k dispozícii všetky preklady príslušných dokumentov 2. decembra prebehne vypočutie tejto kandidátky vo výbore pre petície. Toto vypočutie bude k dispozícii všetkým poslancom, môžu sa zúčastniť výbor IKON predložil opravy k dvom e, textom stálym v Európskom parlamente podľa článku 231